Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, als nächster Punkt der Kolegyne, kolegovia, ďalší bod na programe je správa od e, e pána Salafranku k stratégii o Európskej únie vo vzťahoch s Latinskou Amerikou. Ja som tu videl pána Salafranku, ale teraz ho nevidím. Výborne. Vila som pána Salafránku prísť. Mohol by niekto z príslušnej frakcie sa pokúsiť zohnať spravodajcu? Ja ani nemôžem dať e, pani Eštenovej e, slovo, pretože e, ona má niečo dôležité vybaviť mimo plenárkoj miestnosti, ako sa zdá. Takže dobre, kolegyne, kolegovia, prerušujeme mm, toto zasadnutie na dve minúty. Gut, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir können dann wieder fortfahren und Herr Salam. Vážené kolegyne, kolegovi, ja e, môžem pokračovať. Pán e, Zolfranka o chvíľu preručí svoj telefonát a dostane hneď slovo, e, zatiaľ čo ide na svoje miesto. Ešte raz opakujem pre všetkých, že začneme teraz s diskusiou k správe pána Salafranku o strategii EÚ vo vzťahoch s Latinskou Amerikou z výboru pre vonkajšie veci. Pán Salafranka, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Predtým, než príde Respektíve chcel by som počkať ešte chvíľku na pani Ashton, aby si vypočula pozíciu parlamentu. Už je na ceste. Gut, dann haben wir die... Dobre, tak e, tu e, máme dôležité osoby v sále, tak to mm, pokúsim e, urobiť tretíkrát. do Dotrite všetko dobre. Pán Salafranko, máte slovo ako spravodajca na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička, vážená vysoká predstaviteľka. Chcem povedať, že tá správa, tak ako ju schválil výbor, predstavuje názor španielského predsedníctva. Ja nevidím zástupcov predsedníctva, to ma udivuje, pretože ide tu o Latinskú Ameriku a tiež reflektujeme oznámenie komisie. komisie. Myslím si, že by bolo e, ťažké nájsť e, dva priestory, e, ktoré sú tak blízke a ktoré majú spoločné záujmy, tak ako Európa, Latinská Amerika, E, viac ako 20 e, svetového HDP a takmer jedna tretina krajín, ktorá tvorí OSN. E, sú tu aj isté cifry, ktoré ukazujú, že Európska únia je hlavným investorom v tejto regióne a hlavným donorom, ale Okrem týchto čísel aj vieme, že Európa nie je iba trhom pre Latinskú Ameriku a preto zdieľame isté hodnoty, ako je pluralistická demokracia, rešpektovanie základných práv a slobôd, právny štát, rešpektovanie mm, pravidel hry a odmietanie akejkoľvek autoritatívnej diktatúry táto správa prichádza vo veľmi zaujímavom čase v, pre Európsku úniu, pretože vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva a Eh, ešte samozrejme my sme trošku vnorení do tých našich vlastných problémov, čo sa týka finančnej a hospodárskej krízy. Vidíme, že poprvýkrát eh, Medzinárodný menový fond nemusí teraz pomáhať nejakej Latinskej Ameri- eh, nejakému štátu Latinskej Ameriky, ale štátu, ktorý je členom eurozóny. Keď pozrieme si rast v EÚ, bol negatívny okolo 5% a zatiaľ čo e, v Latinskej Amerike to bolo minus 1,8 a na budúci rok e, by mal byť e, rast v EÚ pravdepodobne 0,7 zatiaľ čo v Latinskej Amerike asi 5 Takže tento summit nebude taký summit ako predchádzajúci ako summit medzi severom a juhom, ale summit dvoch rovnocenných partnerov Myslím si, že by sme mali byť spokojní s tým, čo sa dosiahlo za posledné roky, ale je evidentné, že ešte veľa musíme urobiť. A v tomto zmysle, pani Ešten, od tohto roku až do roku 2010 sa podarilo eh, uzatvoriť eh, dohody s Mexikom a Štile, dohody o eh, pristúpení, ale USA uzavreli dohody so všetkými krajinami a preto my musíme rýchlo využiť ten stratený čas, aplikovať dohody, ktoré boli vytvorené s Mexikom a s Čile, e, potom podpísať dohody so Strednou Amerikou a e, určite privítame iniciatívy e, za vytvorenie euro-latinsko-americkej asociácie. Ale jedna otázka je veľmi jasná. Ak budeme naďalej strácať čas, bude to veľmi zlé a preto počas španielského predsedníctva vás chcem požiadať, aby ste vo svojej pozícii vysokej predstaviteľky a podpredsedničky komisie ste sa zaviazali, že budeme spoločne pracovať na dosiahnutí spoločných cieľov s našimi latinskoamerickými partnermi. Ďakujem. Rečník nemá mikrofón. Prepačte, nemala e, som e, slúchadla, ale ak ste sa teda pýtali, že či ešte máte potom dve e, minúty na konci, tak áno, máte dve minúty ešte potom. Budem pokračovať po Pán Salafranka, ďakujem teraz má slovo pani Aštanová. Pani predsedníčka, vážení poslanci, som rada, že som tu naspäť v Európskom parlamente a česím, češím sa na túto rozpravu o vzťahoch s Latinskou Amerikou. Začnem tým, že poďakujem pánovi Salafrankovi za výbornú správu. Myslím si, že ilustruje veľmi dobre konvergenciu našich dvoch inštitúcií a dôležitosť tejto spolupráce, ako ste povedali, perspektívy Európskej únie aj partnerstva v tomto regióne. Veľmi vítam záväzok parlamentu posilniť vzťahy s Latinskou Amerikou, vrátanie medziparlamentných dialogov. Táto snaha je zásadná, aby sme mali konzistentnú politiku a silnú prítomnosť v tomto regióne a nasledovný summit bude dobrou príležitosťou posilniť náš záväzok v tomto regióne a odhodlanosť prehlbiť naše partnerstvo. Pokiaľ ide o túto správu, tak tá poukazuje na to, že partnerstvo je úspešné. Dnes Európska únia v Latinskej Amerike je druhým najväčším obchodným partnerom a najväčším investorom v tomto regióne. Rozširujeme našu spoluprácu nad rámec hospodárskej oblasti, aby sme pokryli kľúčové oblasti klimatické zmeny, nešírenie jadrových zbraní, e, drogy, podpora mieru a bezpečnosti na celom svete Komisia minulý rok stanovila stratégiu pre Latinskú Ameriku v oznámení, ktoré sa volá Európska únia, a Latinská Amerika, globálni hráči a partnerstvo Hlavné závery boli posilnenie dialógu a e, regionálnej e, integrácie, posilnenie bilaterálnych vzťahov, diverzita regiónu a programy na spoluprácu sa musia sústrediť na výsledky. Som rada, že je tu veľa iniciatív, e, ktoré sa vyskytli odtedy. Úzko spolupracujeme s Brazíliom a Mexikom, sú strategickí partnery a s Čilem na asoci- na rozvoji. Eh, s Kolumbiou sme dokončili rokovania o, o mm, obchodných rokovaniach a očakávame, že asociačná dohoda sa uzavrie s Latinskou Amerikou. Eh, v budúcnosti chceme eh, začať rokovania s Mercosurom, či sme zintenzívnili náš dialog, udržateľný rozvoj, migrácia, boj proti legálnym drogám. Toto sú zásadné rokovania, dialógy, posilňujú naše vzťahy. Je tam veľa, čo môžeme ešte urobiť v praxi na regionálnej integrácii a to je veľmi dôležité, aby to bola kombinovaná cesta, aby Európska únia a Latinská Amerika sa sústredili na prioritné oblasti. K samitu súhlasím že toto je dôležitá príležitosť. Chceme mať akčný plán, ktorý pokrie spoluprácu v kľúčových oblastiach veda, technológia, inovácie, environmentálne otázky, klimatické zmeny a podobne. Potom dosiahol sa pokrok, boli tu podregionálne partnerstva, ktoré posilňujú naše partnerstvo a potom investičný fond, vytvorenie európsko latinskoamerickej karibskej nadácie. Chceme posilniť tieto vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou. A svet sa rýchlo mení, chceme maximalizovať potenciál, ktorý máme. Veľmi sa teším, že som dnes tu, aby som si vypočula názory e, poslancov parlamentu, aby som mohla reagovať na vaše otázky. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ďakujem, pani Eštonová. Teraz e, e, slovo pre stanovisko mm, v výboru pre rozvoj má pani Grez na dve minúty. Chers collègues, Milí kolegovia, pred Madridským samitom v kontexte finančnej krízy, sociálnej, environmentálnej krízy Európska únia má veľmi dôležitú úlohu, úlohu spolupracovať na rozvoji sme šampiónom v ľudských právach a v rozvoji a chceme čeliť výzvam v Latinskej Amerike. Pripomeňme si, že Európska únia je najväčším darcom. Asi 3 miliardy eur sme venovali za, 3, za 10 rokov a my sa tešíme, že je tu uh, uh, prísľub komisie rešpektovať mileniové cieľ hlavne v oblasti rozvoja a vzdelávania a v správe AFETu vidím aj tiež uznanie vražd žien a priority boja proti klimatickým zmenám a ľutujem, že tu chýbajú konkrétne opatrenia a skutočná stratégia pre rozvoj. Po Kodaní e, výbor pre rozvoj pripomenul EÚ, že e, tu musíme venovať pozornosť Latinskej Amerike a na e, samite v Kočanamba tento týždeň sa to jasne ukázalo. Rešpektovanie politických, sociálnych, environmentálnych a kulturálnych práv domorodého obyvateľstva musia byť v centre našich transatlantických vzťahov. Máme tiež povinnosť rešpektovať e, dohovory aj téba, ktoré boli porušené v Kolumbii. Minimálne e, ekologické a sociálne normy sa musia rešpektovať a ľutujeme, že tu chýba akákoľvek zmienka na sociálnu službu distribúciu vody a podobne. Neverím, že multiplikácia štúdií e, niečo vyrieši, že tu bude skutočný dialog so sociálnou spoločnosťou. Nemyslím si, že tu je potrebný len väčší rozpočet, e, len väčšia pomoc na zmetočné ciele. E, a priorita je rešpektovanie ľudských práv a životného prostredia. Zmysel e, partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou nie je len ochrana komerčných cieľov. Dohoda o voľnom obchode medzi Peru a Kolumbiou sú toho dobrým príkladom. Našou úlohou je napomáhať v regionálnej integrácii a sme proti akejkoľvek dohode, ktorá by oslabila túto integráciu. Našou zodpovednosťou brániť v prvom rade práva žien a rešpektovať životné prostredie vo všetkých našich vonkajších našich vzťahoch. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. Teraz um, majú slovo um, rečníci v mene frakcii. Najprv pani Slabo má slovo na aj 1 minúty a 1,5 minúty. Vážení kolegovia, Myslím si, že by sme mali vnímať Latinskú Ameriku ako veľmi významného eh, ekonomického partnera. Eh, mali by sa otvoriť eh, rokovania o partnerstve medzi EÚ a Latinskej Amerike, ktorý ovplyvňuje životy 700 miliónov ľudí. Mali by sme ešte pred eh, májovým stretnutím v Madride uzatvoriť eh, dohodu o, o pridružení. Eh, dohody o pridružení s Mexikom a Chile sú veľmi uspokojujúce. A mala by sa uzatvoriť dohada tiež s Kolumbiou o voľnom pohybe tovaru. Treba to urobiť na čas a treba zabezpečiť, aby e, nebola vylúčená z dohôd žiadna anská krajina. Samozrejme, e, tiež dohody o voľnom dohode by mali byť dobrým nástrojom na ochranu práv a slobôd občanov. Myslíme si tiež, že Mali by sme na jednej strane prehlbiť dohody e, s jednotlivými regionálnymi skupinami a krajinami, ako tiež podporiť interregionálne integračné dohody v rámci samotnej Latinskej Ameriky. Ďakujem. Ďakujem, pán kolega. E, za frakciu Progresívnej aliancie socialistov a demokratov pán Menendez de Lovaje na 3 minúty. Eh, Ďakujem, pani predsednička, pani Ešten. Chcel by som na začiatku sa poďakovať kolegovi Sala Frankovi za úspešné e, završenie svojej správy. Viete, že summit v máji je vynikajúcou príležitosťou na podporu e, vzťahov medzi obidvoma stranami. Treba sa poďakovať španielskému predsedníctvu za odvedené úsilie v tejto oblasti, ale myslím si, že ide o to, aby po tomto predsedníctve e, vzťahy pokračovali a upevňovali sa. A tu môžete vy veľa urobiť, pani Ashton, pretože naozaj nie je iný región na svete, ktorý by mal väčšie zväzky, či už kultúrne, geografické, politické e, s Európou, než je Latinská Amerika. Európa e, neustále podporovala inštitucionálne štruktúry a inštitucionálnu stabilizáciu v Latinskej Amerike a treba v tomto pokračovať. Môžeme e, povedať, že k tejto správe prispela aj moja skupina a na a dúfame, že prispie aj k dobrým výsledkom samitu v Madride. Treba pripomenúť, že musíme napredovať v strategických vzťahoch medzi eh, Európou, Latinskou Amerikou a Karibikom. Eh, podporujeme prijatie investičného nástroja pre Latinskú Ameriku a vytvorenie Euro, Eurolac eh, a na druhej strane samozrejme sme si vedomí z tých ťažkostí za posledné roky. Dúfame, že v Madride e, nájdeme uspokojivé riešenia pre Mercosur. Tiež sme radi, že e, bolo, boli uzavreté viacstranné dohody s e, Peru a s Kolumbiou a dúfame, že sa nájde inteligentný vzorec, ktorý umožní začlenenie Ekvádoru a že necháme vždy otvorené dvere aj pre Bolíviu. A nakoniec naozaj musíme byť radi, že sa uh, začlenila k už spomínaným rokovaniam a dohodám aj Panama a ostatné štáty Strednej Ameriky. Samozrejme, to všetko treba brať do úvahy v v základnom kontexte, ktorý platí pre túto oblasť. To znamená podporovať integračné procesy v Latinskej Amerike, vyžadovať rešpektovanie ľudských práv a zamerať sa na rozvoj prostredníctvom dialógu napriek rôznym ťažkostiam a prehlbovať vzťahy s našimi strategickými, strategickými partnermi, aby sme tak napredovali pri dosahovaní našich cieľov. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalší má slovo pán Panajotov za frakciu Aliancia liberálov a demokratov na dve minúty. Mikrofón? Yeah. Okay. Уважаема госпожо председател, госпожо Аштън, Vážená pani predsednička, vážená pani Aštonová, vážení kolegovia, ďakujem kolegovi Solofrankovi za jeho príspevok k rozvoju vzťahov medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou a za jeho správu. Strategické partnerstvo EÚ a Latinskej Ameriky sa bude v nasledujúcich rokoch e, v kontexte stratégie Európa 2020 rozvíjať. Prirodzene budeme tiež pamätať na hospodárstvo aj na naše ciele v oblasti ochrany životného prostredia. A Európa bola silne postihnutá finančnou krízou a toto partnerstvo nám otvára nové šance aby sme z krízy lepšie e, vyšli a rýchlejšie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega. Teraz e, pani Lunačak za um, frakciu zelených na 2 minúty 30. Ďakujem. Chcela by som hovoriť eh, po španielsky, aspoň prvú časť. Chcela by som eh, uznať proces, eh, ktorý ste odvedli v rokovaniach od začiatku ehm, prípravy správy pána Salafranku až doteraz. A bol to dobrý proces, že sme ehm, doteraz ehm, dosiahli to, že vy ste akceptovali niektoré naše stanoviská No musím povedať, že eh, keby to bola správa, ktorú by napísali zelení, bolo by iná. No, tak to je v tomto parlamente. Chcem povedať pár veci. Keď vy, pán Salafranka, ste povedali, že by ste radi videli vzťah medzi Európskou úniou a eh, Latinskou Amerikou ako rovnocenný, mne by sa páčila táto myšlienka, no e, problém je, že kto sú títo rovnocenní partnery? Sú to vlády, ktoré sú tiež iné? Alebo je to vzťah medzi e, národmi, e, ľuďmi, ktorí žiadajú viac informácií a viac práv, ako napríklad ženy? Alebo žiada boj proti chudobe? Toto je tiež vec, ktorú chcem povedať, e, že mi chýba v tejto správe No, mm, pripúšťam, že sme mm, splnili isté aspekty a som spokojná, že zo strany zelených sa nám podarilo e, do toho zapracovať e, práva pôvodného obyvateľstva, e, ako aj v výbore pre rozvoj, aj kultúrne práva, aj v oblasti vraženia žien a mm, ťažkých problémov násilia proti ženám. Myslím, že toto sú veľké pokroky a aj klimatické zmeny, ktoré rovnako postihujú národy e, na oboch kontinentoch. Napríklad e, v otázke topenia sa ľadovcov. V jednej veci tu však máme e, rozdielne názory, kde my ako zelení by sme chceli na ne poukázať. My nie sme za pokračovanie s dohodami o predružení, ako mm, to mm, bolo doteraz. S anským spoločenstvom by sme chceli mať e, mm, zmluvu en bloc s celým anským spoločenstvom a nielen s dvoma krajinami Kolumbia a Peru. Rád by som položil na záver konkrétnu otázku pani Aštenovej a budem pokračovať po anglicky. Je to konkrétna otázka na vás, e, pani podpredsednička. To je vec, ktorú žiaľ nemôžeme zahrnúť do správy a to je, aby sme hovorili proti megaprojektom, ako napríklad e, príhrada v Belmonte na rieke Šindu, ktorá sa teraz plánuje a ktorá zničí veľa životného priestoru pre pôvodné obyvateľstvo a tiež nie je najlepšia pre spotrebu energie. Sú um, projekty v Brazílii, kde stovky um, organizácií občianskej spoločnosti protestujú a tie sú tam právne procesy. Chcem vedieť, čo vy, uh, komisia a vy ako vysoká predstaviteľka uh, robíte, aby ste uh, zachovali uh, priestor v Amazónii pre ľudí, ktorí sú tam aj pre nás všetkých na svete. Eh, von der Sitzungsleitung. Eh, ďakujem, bolo to veľmi štedré a veľkorysé zo strany um, predsedajúcej. Um, ďalej má pán Tanok slovo na 1 minútu 30. Pani predsednička, blahoželám pánovi Salafrankovi k výbornej správe o strategických vzťahoch medzi EÚ a partnerstvom s Latinskou Amerikou po roku 2004 po rozšírení o krajiny Strednej a Východnej Európy. Európska únia sústredila spoločnú bezpečnostnú a zahraničnú politiku na e, východ, na Rusko, Čínu, ale obchod s Latinskou Amerikou, Európskou úniou rýchlo narastá, takže tento demokratický región, s ktorým máme veľa spoločného, na to nesmieme zabúdať. E, v tomto e, roku Brazília sa stane ekonomickým a politickým obrom, budú tam voľby a prezident Da Silva odchádza pretože už má dva mandáty za sebou. Mexiko teraz je určené ako strategický partner Európskej únie, Kolumbia tiež je sľubným príkladom toho, ako demokracia môže naozaj prekvitať v Latinskej Amerike. Teraz roku je o FTA s Európskou úniou. Budú tam prezidentské voľby a ľudia, ľuďom určite chýba líderstvo. V, vene, v tomto kontexte Venezuele, Venezuelu vedie Hugo Chávez, ktorý má ďaleko od demokracie. Ekvádore sú tiež znepokojivé signály, e, pretože táto krajina e, nasleduje príklad Cháveza a Castra. Argentína sa rozhodla, že mm, využí, bude využívať taký bojovný uh, jazyk. Ďakujem. Ďakujem za frakciu Európa, Sloboda a demokracie, pán Bilder na minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsednička. Tá cenná správa pána Franku, ktorá sa týka vzťahov e, medzi EÚ a Latinskou Amerikou, ma privádza k trom e, požiadavkám na vás, pani Ashton. Prvá z nich. E, musíme vyzvať štáty Latinskej Ameriky, hlavne, hlavne Brazíliu, aby pracovali, spolupracovali s medzinárodnými organizáciami a aby sa zabezpečilo to, že Irán upustí od svojich jadrových iniciatív. Potrebujeme spoluprácu a podporu v tejto oblasti. Eh, po druhé, potrebujeme, aby krajiny Latinskej Ameriky eh, bojovali proti islamskému terorizmu. To sa týka hlavne Venezuely, kde Hezbollah eh, má určitú podporu a potom krajiny Latinskej Ameriky potrebujú byť súčasťou boja proti antisemitizmu. Prezident Chávez vo Venezuele na nešťastie mm, Mm, je trochu iného názoru. Tak a na, v neposlednom rade Európska tlač minulý týždeň hovorila o o čínskom približení sa Latinskej Ameriky. Môžeme zabezpečiť, že budú naďalej strategickým partnerom Bruselu. Ďakujem pekne, pán Bodan, pán Golniš, e, na 1,5 minúty za nezaradenie. Merci, madame. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Správa pána Sala Franku obsahuje veľa vecí, ktoré sú zaujímavé, je komplexná. Európa sa musí zaujímať o tento celok, ako je to pripomenuté v úvodnom ustanovení G správy. Je tam 600 miliónov ľudí, 10 e, vnútorného e, produktu, vnútorného domáceho produktu, takže je tu špecifický kontext, týka sa to e, latinských e, národov, Španielska, Portugalska, Talianska, kde mnohí občania prišli z Argentíny a Francúzska tiež, ktorá je ešte prítomná v Gvajane. Pripomínam, že táto správa e, bohužiaľ nerieši dve zásadné otázky. Globalizácia, e, ktorá sa tu e, navrhuje na medzinárodnej scéne a potom je to navrhované ako všeliek na ekonomické a sociálne problémy nielen v Európe, ale aj v Latinskej Amerike. A po druhé, ďalší problém sa týka nezávislosti voči veľkému bratovi eh, USA. My nie sme ich nepriateľmi, musíme ale pripomenúť, že Monrová doktrína mala za cieľ v tom čase vyhnúť sa eh, rekolonizácii eh, Latinskej Ameriky Európou, akémusi protektorátu a videli sme dôsledky a brutalitu zásahov v Paname, takže súhlasím, že musíme riešiť otázky ako napríklad e, výroba, e, výroba výbušnín, ale nemôžeme uprieť e, latinskému ľudu základné práva, musíme sa venovať len tým zásadným problémom. Ďakujem. Teraz ďalší rečníci. Am Prvá má slovo pani Bazescu na 1 minútu 30. Stimată doamnă președinte, stimată doamnă înalt reprezentant, ante tot todo quisiera felicitar al senior Salafranca por su excelente... Chcela by som sa poďakovať pánovi Salafrankovi za vynikajúce, vynikajúcu správu. My e, by sme chceli vyslať jasný signál o zintenzívnení vzťahov medzi Európskou úniou a Eh, Latinskou Amerikou, predovšetkým teraz, keď o mesiac sa bude konať eh, summit medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Eh, vzťahy medzi týmito dvoma regiónmi sú aj prioritou španielského predsedníctva. Myslím, že je tu veľký potenciál, ktorý sa nevyužíva na eh, posilnenie obchodných eh, vzťahov medzi týmito dvoma regiónmi. Treba eh, podporiť prítomnosť európskych produktov na latinskoamerických trhoch. Sú niektoré rumunské produkty, ktoré sú prítomné v Latinskej Amerike, ako napríklad naše národné auto Dacia. Treba podporiť spoluprácu s Latinskou Amerikou a treba počiarknúť to, že nové e, zameranie, tak ako to navrhuje e, spravodajca, je veľmi dobré. E, toto, takýto trojuholník medzi EU, e Latinskou Amerikou a USA tiež treba sa zameriavať na rodovú rovnosť, podporu vzdelávania, zdravotníctva. Takže môžem to zhrnúť. Summit v Madride musí postaviť základy pre rozvoj strategického partnerstva medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Ďalej má slovo pán Chavregina dve minúty. Jenta. Ďakujem, pani predsednička. Tiež chcem zablahoželať pánovi Salfrankovi. Zdá sa mi, že to je veľmi dôležitá správa. Chcem vám povedať, eh, kolegovia, že z milión dôvodov, prečo eh, musím považovať Latinskou Amerikou ako veľmi dôležitý kontinent pre Európu. Eh, sú milióny Európanov, ktorí žijú v Latinskej Amerike. A sú milióny Latinoameričanov, ktorí prišli do nášho štátu a do Európy, ktorých nájdete v Francúzsku, Švédsku, Španielsku, čo sú prim príjmajúce štáty a azylové štáty, e, e, ktoré riešia ich utrpenie. Latinská Amerika je veľmi dôležitá pre e, Európsku úniu a preto som veľmi rád, že v nasledujúcich mesiacoch možno z veľkej časti v dôsledku práce pani Aštanovej a tiež španielského predsedníctva bude možné dosiahnuť štyri veľké, veľmi dôležité dohody s Kolumbiou a Peru, aby sa začala dohoda s Mercosurom a Strednou Amerikou. Toto bude krok veľmi dôležitý pre Európsku úniu aj Latinskú Ameriku. Afriku. Ale e, je treba pomáhať Latinskej Amerike. Sú to e, krajiny s e, slabými štátmi a slabými verejnými službami, pretože majú malú, malý malé daňové príjmy a um, je potrebné pomáhať e, im a je vždy potrebné pamätať na to a chcem vám dať, pani e, dve posolstva alebo odporúčania, ktoré sú podľa mňa veľmi dôležité. Aby sme pracovali s Latinskou Amerikou, e, musíme tiež e, počítať s e, európskymi podnikmi. A je potrebné, aby sme to doplnili s silnou ekonomickou prítomnosťou našich veľkých firiem, ktoré sú prítomné v Latinskej Amerike a ktoré môžu veľa urobiť pre rozvoj týchto štátov s kultúrou zodpovedného podnikania a s pochopením rozvojových potrieb týchto štátov. Myslím, že je podrobne mať globálnu alianciu s Latinskou Amerikou, aby sme spoločne pracovali um, na globálnom vládnutí a spoločne, um, aby sme boli silnejší. Ďakujem, pán kolega. Ďalej má slovo pani Meissnerova na 1 minútu 30. Präsidentin, verehrte Ďakujem pani predsednička, vážená pani Aštenová, vážený pán Salafranka. Ja e, sa e, veľmi teším za e, vašej správy ako členka skupiny Eurolat, pretože si myslím, že je dôležité, aby sme vzťahy medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou stále e, posilňovali. Od roku 1990 sme dosiahli e, veľký pokrok a 600 miliónov ľudí žije v Latinskej Amerike a teraz e, skoro 600 v Európskej únii a máme um, podobné uh, ľudské práva uh, žiadosti uh, pre demokraciu a um, slobodu nás spájajú. Ale realita je niekedy iná a um, my ešte nie sme e, rovnocenní partneri. V Latinskej Amerike máme veľa problémov e, s negramotnosťou, aj s infraštruktúrou a s nedostatkom e, vzdelania všeobecne, s problémami demokracie a s porušovaním ľudských práv. My našťastie nemáme tak veľa problémov. Mnohí ľudia sa tam živia obchodovať s drogami. A je dôležité um, pre nás ako obchodných partnerov a tých, ktorí podporujú rozvoj, eh, zabezpečiť, že pomôžeme ešte viac Latinskej Amerike v procese demokratizácie. A ja si želám, aby naše partnerstvo vedlo k tomu, že v Latinskej Amerike ľudia budú môcť eh, rovnako eh, dobre žiť ako my v Európe, aby sme sa podobne spoločne vzájomne od seba poučili a aby to bolo vzájomne prospešné a preto chcem spomenúť e, Európsku latinsko americkú chartu pre bezpečnosť, rovnako ako nadáciu pre Latinskú Ameriku. A myslím, že to posilní e, naše vzťahy a ďalej nám pomôže. Ďalej má slovo pán Kozušník na 1,5 minúty. Vážená vysoká predstaviteľko, e, môj kolega... Vážená predsednička, vážená pani Ešten, pán Salafranka na začiatku povedal, že máme veľmi podobné hodnoty s Latinskou Amerikou. Ale je tu jedno veľké ale. V marci sme tu hovorili o situácii na Kube, keď sme hovorili o stratégii EÚ s Latinskou Ameriky. Nemôžeme zabudnúť na Kubu, pretože je to dôležitá krajina pre nás. Kubanský režim sa snaží poškodzovať vzťahy EÚ s týmto regiónom ako celkom, ale tento región si to nezaslúži. Latinská Amerika je pre EÚ významným partnerom a to aj bez Kuby. Partnerom EÚ e nemôže byť súčasný kubánsky režim, ale demokratická opozícia. A ja si vážim všetkých e, odporcov diktatúry a ďakujem kardinálovi Chajmu Mort Ortegovi, ktorý včera povedal som názoru, že dodržiavanie demokracie, e, sloboda slova, právny štát a odmietanie akejkoľvek formy diktatúry alebo autoritárstva ni, nie je základom by regionálneho partnerstva, ale jeho e, základnou podmienkou. Ďakujem pekne a teraz e, pán Bafton na 1,5 minúty. Um, beginning... Ďakujem, pani predsednička. Na začiatku debaty Vždy baronka Štanová povedala, že bude odpovedať na akúkoľvek otázku a ja by som vás chcel požiadať, aby ste odpovedali na moju otázku. E, návrhy Výboru pre zahraničné e, veci hovoria tiež o vytvorení euro-latinskej e, charty pre bezpečnosť a mier na základe charty OSN. Ar- Argentína e, požiadala OSN, aby spochybnila suverenitu e, Británie na e, Falklandoch v súvislosti s ťažbou ropy na týchto ostrovoch. Súhlasíte s tým, že prostredníctvom princípu seba určenia e, budete e, podporovať e, Ďalšia rečnička pani Vertman na jednu minútu. Vážené kolegyne a kolegovia, medzi Európskou úniou a Latinskou Amerikou od e, roku 1999 e, je dvojregionálne strategické partnerstvo. Základným pilierom e, tohoto partnerstva je dodržovanie ľudských práv a základných slobod, ako aj právo na vzdelanie. Faktom je, že tieto základné piliery sa často porušujú. Napríklad 42 miliónov ľudí v Latinskej Amerike sú analfabeti. Európska únia je rovnako hlavný investor, ako aj dôležitý obchodný partner Latinskej Amerike. A e, nakoniec chcem e, povedať, e, že ženy sú sociálne znevýhodnené a skupiny pôvodného obyvateľstva sa ďalej diskriminujú a tieto problémy sú v rozpore s dodržovaním všeobecných ľudských práv a tu ešte treba vykonať veľa práce a zlepšenia. Ďalšia rečníčka je pani Janaku na minútu 30. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem obzvlášť poďakovať pánovi Salafrankovi za veľmi ucelenú a sústredenú správu. A chcel by som eh, tiež súhlasiť s tým, čo povedala mm, podpredsednička Európskej komisie a vysoká predstaviteľka som rada, že venuje mm, tak veľa pozornosti našim užším vzťahom s Latinskou Amerikou. Je pravda, že za posledných 20 rokov sa to veľa zmenilo v Latinskej Amerike a je aj pravda, že počas 80. rokov nám to robilo starosti, no mnohé z tých diktatárskych režimov už padli, no e, nepadlo pranie peňazí, terorizmus, e, obchodovanie s drogami a ďalšie problémy, ktoré vyplývajú z chudoby a neistoty a veľkej nezamestnanosti v regióne. Teda s pomocou Európskeho parlamentu by sme boli radi, aby baronka Aštonová venovala veľkú pozornosť otázkam, ktoré sa týkajú vzdelávania a kultúry. Pretože štáty Latinskej Ameriky sú jediné štáty, ktoré sú takto úzko prepojené a tak blízke Európe zo všetkých ostatných tretich štátov. E, práve otázka, ktoré sa týkajú našich dejín, vzdelávania a kultúry. Myslím si, že v týchto oblastiach by sme sa mali snažiť na tom pracovať. Správa pána Salafranku obsahuje taký ucelený program a navrhuje sa tam tiež e, vytvoriť e, inštitút, e, ktorý by bol veľmi dôležitý aj pre Európsky parlament. A potom tam vyzývajú po väčšej úlohe Európskeho parlamentu vo vzťahu s týmito štátmi a myslím, že na to by sme mali teraz pamätať. Ďalej pani Boskor na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, v Latinskej Amerike nedávno sa venuje, od nedávna sa veduje pozornosť Európskej únie a komisia vydala oznámenie k týmto regiónom ako svetovým hráčom a našim partnerom a teraz rokujeme o asociačnej dohode Nemôžem si pomôcť a musím zdôrazniť dôležitosť strategických vzťahov s Latinskou Amerikou. Zvlášť na mysli prebehajúce rokovania z osečnej dohode s eh, centrálnymi krajinami Latinskej Ameriky. Eh, teraz sa eh, finalizujú detaily, aby sme mohli vypracovať záverečnú dohodu. Eh, stimulujeme tento proces a musíme počerknúť aj dôležitosť rešpektovania ľudských práv. Dohoda by mala zabezpečiť to, aby ľudské práva v Strednej Amerike sa posilnili. Musí eh, tu byť venovaná pozornosť k krajinám, aby sa zabezpečilo rešpektovanie týchto práv. Európska únia musí ukázať zodpovednosť aj po podpísaní tejto dohody Nemôžeme sa na to pozerať len ako na obchodnú dohodu, musíme tu mať politický dialog a rámec pre našu spoluprácu. Asociačná dohoda je dôležitá pre Strednú Ameriku. Región je poznačený vysokou úrovňou chudoby a hospodársky pokrok e, musí e, byť stimulovaný touto dohodou. Čiže Európa a e, Stredná Amerika nie sú rovnocenými partnermi. Dohoda musí brať na, do úvahy rozličnú východiskovú pozíciu týchto e, krajín a preto je to veľmi dôležité. Musíme zabezpečiť to, aby Európska únia e, z toho čerpala, ale obe strany z toho profitovali. Malé a stredné podniky e, tiež musia na tom získať. Snažíme sa regióny zblížiť a musíme zabezpečiť to, aby ani jedna krajina nebola z toho vynechaná. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník je pán Alvor na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vítam túto správu a chcem zablahoželať spravodajcovi za vynikajúcu prácu, ktorú odviedol. Chcel by som upozorniť na tému obchodu medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Musíme zabezpečiť to, že obchod sa bude realizovať na základe férových podmienok. Farmári a výrobcovia v Európe musia rešpektovať mnohé pravidlá a normy pri produkcii e, potravín, veľmi vysoké normy. Tieto vysoké normy sú e, zdrojom e, E, e, mm, ziskov a toto ale vedie k trhovým nevýhodám, pokiaľ ide o dovezené produk- dovezenú produkciu, ktoré sú ktoré vyprodukovaná za nižších nákladov. Nie je to len v prospech európskych výrobcov, e, prečo by sme sa mali venovať tejto téme pozorne, ale odviedla sa intenzívna práca v EÚ, pokiaľ ide o posilnenie práv spotrebiteľov. My musíme zabezpečiť, aby produkcia, ktorá sa dováža do Európy, brala do úvahy tieto práva, ani nesmie ohroziť zdravie spotrebiteľov. Produkcia, ktorá vchádza na územie EÚ, Prepačte, presiahli ste rečnícky čas, hovorí pani e, predsednička. Chcete ukončiť možno vetu? Je tam 600 miliónov ľudí v Latinskej Amerike a HDP predstavuje 10 globálneho HDP. Je to región s veľkým potenciálom a Európska stratégia pre Latinskú Ameriku je výborným rámcom pre rozvoj tohto potenciálu. Ďakujem pekne. Toto bola pekná dlhá veta. Um, Ďakujem pekne. Ďalej má slovo pán Migalsky tiež na jednu minútu. Ja postaram sa zmiešiť očivište v minúte. Ďakujem, ja sa budem naozaj držať jednej minúty, dámy a páni. Fukuyama možno nemal pravdu, keď povedal, že liberálna demokracia je koncom histórie, ale možno mal pravdu, keď povedal, že liberálna demokracia je to najlepšie, čo sa môže ľuďom stať a môže e, to ľuďom pomôcť. Ale bohužiaľ to, čo sa deje v Latinskej Amerike, je to, že e, demokracia je nahrádzaná populizmom a preto pani Ashton Ja vám chcem povedať, že naše skúsenosti a e, naše financie by mali byť využívané na to, aby sme nepodporovali populistických diktátorov, ale na podporu demokracie. Ďakujem.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 Vážená pani predstaviteľka, stratégia vzťahov s Latinskou Amerikou sa ukázala byť dôležitá od jej spustenia až do teraz. toto strategické partnerstvo má e, stále e, väčší e, súlad v súvis s našimi vzťahmi medzi našim regiónom a Latinskou Amerikou a sú to programy v hodnote viac ako 3 miliardy eur počas 10 rokov a našťastie s latinskoamerickými štátmi až do teraz E, tieto štáty dokázali lepšie e, znášať e, ekonomickú krízu ako ďalšie rozvoje krajiny na veľmi pôsobivej úrovni a tiež sú tu znevýhodnené skupiny obyvateľstva kvôli chronickým problémom a nefungovaniu administratívy a verejnej správy. Napríklad v Bolívii veľa z obyvateľstva je pod hranicou chodoby a v iných štátoch je to vyššie úroveň, napríklad v Argentíne je 13,9 obyvateľstva pod hranicou chodby a preto si myslím, že um, rozvoj pomoc sa musí sústrediť na budovanie inštitucionálnych kapacít v týchto krajinách, aby sa odstraňovali sociálne nerovnosti. A preto uh, je dôležité, aby uh, náš kolega Salfranka podporil dialog, uh, aby um, sa plnili mileniové rozvojové ciele a tiež je zásadné, aby sme sa ubezpečili, že táto stratégia bude zahrňať občianskú spoločnosť aj mimo mimovládne organizácie, ktoré sa zúčastňujú na tomto dialogu a tiež naplnení cieľov tejto stratégie. Ďakujem pani kolegyňa. Teraz eh, pani McClarky na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako členka Eurolatu blahoželám pánovi Salafrankovi a španielskému predsedníctvu za to, že zdôraznili dôležitosť našich vzťahov s Latinskou Amerikou. Klimatické zmeny a globálne oteplenia sú na našej politickej agende a to sa týka Latinskej Ameriky, ako aj Karibskej oblasti a tieto ciele by sa mali posilňovať. Energia a dialog o energetických dodávach by mal byť založený na klimatických zmenách a na pomoci udržateľnej energetickej spotrebe. Máme veľa, čo si môžeme vymeniť, nielen obchod, máme tu kultúru, vzdelávanie a cieľom je, aby naše obchodné vzťahy s Latinskou Amerikou boli posilnené inováciami na oboch stranách, aby boli zlepšené v oblasti vzdelávania. Chcela by som uh, zdôrazniť to posilnenie podporu Erasmu v Latinskej Amerike a fantastickú príležitosť, ktorú môže ponúknuť e, profesionálne budúce kontakty, e, tieto prehlbené vzťahy medzi Latinskou Amerikou a Európskou úniou. Ďakujem pekne. Teraz sme na konci rozpravy a dostávame sa k kolu spontánnej rozpravy a teraz má na jednu minútu slovo pán Mikulášik vítam posilňovanie vzťahov medzi európskou úniou a latinskou amerikou ktoré patrí k prioritám španielskeho predsedníctva pretože je obojstranne prospešné a môže priniesť výhody pre členské štáty európskej únie a krajiny latinskej ameriky. latinská amerika disponuje obrovským ľudským potenciálom a viac ako six hundred miliónmi ľudí ale i svojím prírodným bohatstvom ktoré sa dá využiť na plodotvornú a ten podielom na celosvetovom hrubom domácom produkte. európska únia ako hlavný poskytovateľ rozvojovej pomoci hlavný investor a druhý najvýznamnejší obchodný partner v latinskej amerike by mala systematicky konsolidovať svoje postavenie v regióne. plne funkčná regionálna spolupráca založená na spoločných hodnotách akými sú napríklad demokracia právny štát a ochrana ľudských práv si bude vyžadovať cielené zlepšovanie súčasných mechanizmov dvojregionálneho partnerstva. takýto prístup budem zastávať aj počas nadchádzajúcej plenárnej schôdze zhromaždenia eurolat v máji v španielskej sevile. ďakujem pekne. Ähm, ďakujem pekne. Ďalšia kolegyňa ktorá sa prihlásila do rozpravy, keďže aj tu nie. Je to pani Grisbeck a Takže pán Romeva, mm, pán Romeva má slovo na jednu minútu. Ďakujem pekne, aby som chcel využiť príležitosť a povedať, že je to istá znepokojúca situácia, o tom sme sa dozvedeli nedávno, súvisí s Kolumbiou a súvisí s bezpečnostnými službami Kolumbie eh, pri eh, prenasledovaní a získavaní falošných eh, svedectiev zo strany opozície. O, o tom sme sa dozvedeli od jednej senátorky z mesta Kordoba. Je to súčasťou aj dokumentov v tomto prípade. Vie sa že zo strany týchto orgánov, zo strany vlády sa umelo snažia vytvoriť e, prepojenia medzi FARC a medzi touto osobou. A mám ešte priamu otázku na pani Ashton. Operácia nazvaná Operácia Európa e, je jasným e, prejavom Um, e, narušenia. Myslím si, že to je veľmi závažné a e, preto je vhodné, aby sme zistili, čo je na tom pravdy, aby sme zistili, či kolumbijské úrady chcú s týmto niečo robiť. Ďakujem. The... Ďakujem pekne. Teraz dostáva slovo pán Molcer. Ďakujem pekne. Po 300 rokoch kolionálnej nadvlády v Latinskej Amerike a potom, ako sa tam odohrala aj studená vojna, e, tak teraz je to naozaj prekvitajúci región sveta. Napríklad ruský prezident e, sa tam vydal na štátnu návštevu a to svedčí o tom, že chce zlepšiť a posilniť vzťahy s Južnou Amerikou a to svedčí aj o tom, ako e, správne je nasmerovaná politika EÚ vo vzťahoch s týmto kontinentom. A okrem toho ide nielen o e, vyjednávania s Mercosurom, ale aj vyjednávania s menšími krajinami, ktoré nepatria do tohto spoločenstva. EÚ je nielen hlavný investor a druhý najväčší obchodný partner, ale aj najväčší poskytovateľ rozvojovej pomoci. My sme pripravení naozaj posilniť vzťahy e, s touto časťou sveta a využiť naplno potenciál. Ďakujem pekne, pán Molcer. Teraz dostane slovo pán Silvestris. Ďakujem pekne, pán predseda. Už dlho eh, je strategické partnerstvo medzi EÚ a Latinskou Amerikou. Eh, vlastne to platí už od roka 89, kedy, odkedy sa konajú pravidelné bilaterálne samity a tento rok máme nové stretnutie tohto typu v maji v Madride, takže naozaj e, môžem plne podporiť správu pána Salafranku, taktiež mu chcem zablahoželať, e, ako to spravili predrečníci. Naozaj je to opodstatnená chvála. Ide o to e, posilniť vzťahy medzi týmito dvoma časťami na všetkých úrovniach, hospodárskej, kultúrnej a tak ďalej. A má sa e, vytvoriť aj nadácia a podľa mňa je to správne. No a čo sa týka polnohospodárstva, tu uvediem niekoľko údajov, pretože to dokáže, že je to zóna, ktorá bude eh, čím ďalej tým dôležitejšia pre EÚ. 100, 100 miliónov spotrebiteľov a taktiež eh, polnohospodárske eh, suroviny, vďaka klíme e, sú tam ideálne podmienky a je dobrá návratnosť investícií. EÚ e, je prvým investorom v Latinskej Amerike a odhaduje sa výška investícií na 3 miliardy na rok 2007 až 2013. A ešte v závere chcem niečo povedať o klimatických zmenách, tak ako e, to už načrtli príslušné výbory aj so správami Myslím, že by to malo stať v uznesení. Musíme mať skutočný e, dialog, skutočnú spoluprácu s Latinskou Amerikou v boji proti klimatickým zmenám a naozaj je veľmi dôležité spolupracovať s takýmito e, silnejúcimi krajinami na to, aby sme dosiahli naše ciele. Ďakujem pekne, pán Silvestris. A teraz dostane slovo pán Kasiny. Zdá sa, že nie je prítomný. Pán Skin, nech sa páči. Chcel by som e, sa poďakovať za všetku tú prácu, ktorá bola vykonaná a ďakujem veľmi pekne aj za všetky pripomienky, ktoré tu odzneli. Niekoľko ľudí e, počiarkovalo e, pani komisárka vlastne tie ťažké záležitosti, pokiaľ ide o ľudské práva. Bohužiaľ je tu kolega, ktorý tu nemôže byť práve kvôli tomu vulkánu, ale on podčiarkoval, hlavne to, že v Kolumbii majú obrovské problémy e, odborári. A chcel by som požiadať komisára a všetkých ostatných, aby uvažovali o tomto a akejkoľvek ďalšej stratégii a vašej zaangažovanosti, ktor, pokiaľ ide o tento kontinent. Ďakujem vám. Veľmi pekne ďakujeme. Slovo dávam pani Ashton. Nech sa páči. Veľmi pekne vám ďakujem, pán predseda. Chcela by som začať e, Takže by som uh, chcela pogratulovať ešte raz pánovi Salafrankovi k vynikajúcej správe. A presne tak, ako to spravili oni, aj španielskému uh, eh, predsednícu chcem poďakovať za všetku tú prácu, ktorú odviedlo nielen pokiaľ ide o summit, ale aj za všetko to, čo urobili v nadväznosti na podporu iniciatív, ktoré sme e, rozvíjali. Je to samozrejme mimoriadne dôležitý summit, pretože e, bude e, posilňovať naše vzťahy tak, ako o tom hovorili mnohí členovia parlamentu. A samozrejme, že sú veľmi dôležité stretnutia, ktoré sa budú konať a dúfam, že budem môcť prehlbiť vzťahy s celým radom krajín, Samozrejme, že sa hovorilo o dôležitosti obchodu, o, dôležitosti podnikania a s tým súhlasím. Sme najväčším investorom v tomto regióne a veľmi som potešená tým, že kolegovia hovorili aj o úlohe inovácií, ktoré sú mimoriadne dôležité v tejto súvislosti. Samozrejme, že veľký dôraz kladieme na ľudské práva, a to je prirodzene len súčasť všetkých týchto dynamických vzťahov, eh, ktoré máme s týmito krajinami a niečo, čo vlastne vytvára istý rámec pre našu prácu. A samozrejme ide nám aj o ochranu domorodého obyvateľstva. Komisia vždy chránila práva domorodého obyvateľstva a bude v tom ďalej pokračovať. A hlavne pokiaľ ide o Kolumbiu, Veľmi som si vedomá vašich názorov, nie len pokiaľ ide o parlament, ale aj e, pokiaľ ide o ďalšie týmy, ktoré pracovali v tejto oblasti. Túto situáciu budeme samozrejme veľmi um, sledovať. A pokiaľ ide o e, dohodu v nadväznosti na odborárov, budeme sa snažiť skutočne E, dodržať všetky naše záväzky, ktoré boli zakotvené v tejto zmluve a snažiť sa nejakým spôsobom e, vlastne e, zmierniť tú situáciu, ktorá je veľmi vážna v Kolumbii. S tým s vami súhlasím. Samozrejme, že špecifický príklad, ktorý tu bol uvedený, môžem vám povedať, že som sa rozprávala s ministrom zahraničných vecí Brazílie presne o tejto záležitosti Takisto sa samozrejme hovorilo o mnohých ďalších záležitostiach. Ehm, hovorilo sa o tom, že je potrebné akceptovať ehm, aj e, zákon o mori a morskom práve. Samozrejme, že chceme naďalej rozvíjať kľúčový dialog s týmto regiónom a tak, ako hovoril pán Rasmussen, aj vzdelávacie programy v tomto kontexte sú veľmi dôležité. Ešte raz by som sa týmto chcela poďakovať pánovi Salafrankovi. Veľmi pekne ďakujeme pani Ashton. Teraz dávam slovo pánovi Salafrankovi. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, ďakujem vážení kolegovia za vaše vystúpenie. Pani Baronka, chcem vám povedať, že hlavným eh, bodom vlastne v tejto oblasti je otázka politickej e, vôle. Mali sme ministerskú ehm, schôdzku ešte e, na stretnutí v Sankose v roku 85, tam e, bola tá otázka politickej vôle tá rozhodujúca, to isté aj v Riu, potom v roku 90 a vlastne vždy všetky dosiahnuté pokroky, vy, alebo všetok dosiahnutý pokrok vy, vyplýval práve z politickej vôle. My samozrejme sme spoločenstvo hodnôt. Na poslednej plenárke sme schválili veľmi dôležité uznesenie ku Kube, kde sme požadovali okamžité prepustenie politických väzňov a chcem pri tejto príležitosti poprasiť pra, pani e, pani e, komisárku, aby eh, v prípade politickej disidentky pani Beatrice Roke sa angažovala. aj to žena, ktorá medzičasom má aj španielské občianstvo, takže v jej prípade e, treba e, konať. A samozrejme, potom je tu ďalšia oblasť, to sú tie asociačné dohody. Pokiaľ ide o Kolumbiu a Peru, tam ste to, pani komisárka, veľmi dobre Eh, vynegociovali. Eh, a myslím si, že v prípade Kolumbie takisto sa situácia eh, veľmi vylepšila. Tam žijú ľudia, ktorí chcú žiť v miery a myslím si, že si zaslúžia takúto dohodu aj oni. A myslím si, že aj tu v parlamente väčšina poslancov je za. A pokiaľ ide o Strednú Ameriku, tam treba tým trošku nechať istú istú, istý e, priestor vyjadriť sa alebo trošku byť aj štedrý voči ním. E, my od nich dovážame iba možno 2% našej, e, našho, našej obchodnej výmeny, ale pre nich my predstavujeme až 25%, takže myslím si, že by sme mali byť vo vzťahu k ním naozaj štedrí. Som presvedčený, že treba očakávať od pani komisárky, ako som práve povedal, že na samite e, v Madride prejaví práve tú politickú volu, ktorú som e, spomínal, že sa nám podarí vylepšiť naše vzťahy s Latinskou Amerikou. Ďakujem. Hm, ďakujem pekne, pán e, poslanec Salafranka. Tým pádom môžeme uzatvoriť rozprávu k tomuto bodu pričom budeme pokračovať potom na